Milé kolegyne a kolegovia, protokol včerajšieho zasadnutia a príslušné texty sú k dispozícii. Máte k ním námietky? Nie je tomu tak. Teraz teda prejdeme k vysvetleniu hlasovania. Ešte raz chcem poprosiť všetkých, ktorí diskutujú aby opustili miestnosť. Rád vyzvem niektorých aj menovite. Začneme vyhlásením hlasovania k návrhu na vyslovenie nedôvery komisii. Slovo má na úvod pán kolega Mach. Pán kolega Mach. Mikrofón, mikro. Mikro. Zapnite si mikrofón, prosím. Funguje to teraz? Dámy a páni, ja nevyčítam pánovi Junkerovi, že bol predsedom eh, v krajine, ktorá je daňovým rajom. Sam by som si prijal žiť v krajine, ktorá je daňovým rajom. Myslím si, že jeho vlastní daňoví poplatníci, jeho vlastní občania by mali vyčítať, že vybraným firmám dáva daňové úľavy, pričom mnoho menších firiem ich nemá. To je to, čo ja vyčítam našej vláde. Je to dokonca v mojej krajine minister financií, ktorý dostáva na svoje firmy takéto daňové e, výhody a neplatí dane, pričom stovky či tisíce menších firiem dane platia. To, čo vyčítam pánovi Junkerovi, je pokritectvo, že takéto daňové výhody poskytoval v Luxembursku a teraz je predsedom Európskej komisie, ktorá vyčíta ostatným, že takéto e, výhody udelujú. Keď som hlasovala dôvere k e, tejto komisii, pre mňa otázka stala tak či moju dôveru od začiatku, e, kedy jeho komisia vznikla, si získal. Hlasoval som proti tejto komisii. Ďakujem pekne, kolega Mach. Slovo má kolega Šoltes, ale toho nevidím v sále. Slovo má teda kolegyňa Jill. Ďakujem, pán predseda. Je dôležité, aby sme e, sa silne vyjadrili k vychybaniu sa daniam. Je neakceptovateľné, že veľké e, korporácie e, nemusia prispievať spravodlivým dielom k verejným financiám Prezident eh, Juncker eh, nám musí odpovedať pritom na závažné otázky a musíme zabezpečiť, aby tak aj urobil. Ale namiesto toho, aby sme eh, hlasovali o nedôvere komisii, by sme sa mali, by sme sa mali snažiť zabezpečiť, aby sa takéto niečo už neď, ale bolo by to v záujme našich občanov. A ja sa zamýšľam nad tým, čo je e, najlepší e, spôsob, ako by sme sa mali zaoberať e, týmto uznes, touto tematikou. Možno to, že budeme neustále o tom hovoriť aj v médiách. Ďakujem. Kolega pospíšil. Ďakujem pekne, pán predseda. Hlasoval som proti vysloveniu nedôvery. Tento návrh krajnej pravice považujem za populistický. Je to návrh, ktorý neprispeje k dobrému pohľadu na Európsku úniu a som rád, že dostal tak malú podporu. E, kolega Juncker a jeho tým musia mať šancu ukázať, nasledujúcom období, že komisia eh, je, bude riešiť problémy EÚ v nasledujúcom období a že bude riešiť aj otázky daní. Osobne sa domnievam, že problém daňových rajov nie je problémom legislatívnym. Pre niekoho to môže byť problém etický. A som presvedčený, že pokiaľ chceme daňové raje riešiť, nemali by sme tak robiť administratívnym sprísnením podmienok, ale tým, že budeme E, e, sa tomu venovať v celej Európe a robiť také kroky, aby firmy daňové e, raje nebudú vyhľadávať. Takže nízke dane sú riešením preto, aby v budúcnosti v Európe nevznikali daňové raje. Nie som preto, aby otázka daňovej politiky bola odňatá členským štátom. Ďakujem. Nasleduje kolegyňa Morvaj. Köszönöm szépen. Büntetőjogászként elfantáztam. Ďakujem. Ako právnička som sa zamýšľala nad tým, ak by tu bol nejaký zlodej, ktorý ide na lúb a potom by bol objavený a povedal by, že jednoducho e, legislatíva nie je e, dobrá, že dobre nie je právne e, upravená krádež a keď niekto zobere niekomu jeho majetok, že to nie je presne formulované, a že ľudia sa vlastne nestarajú o svoj majetok, takže e, potom napokon získa e, táto osoba e, aplaus a stane sa expertom v krádežiach. A napokon sa stane členom nejakého orgánu, ktorý sa má zasadzovať za boj proti krádežiam. Eh, budem mm, toho názoru, že takáto osoba nebude tou najsprávnejšou na svojom mieste. Ďakujem, pani kolegyňa, pán Balcov. Ďakujem pekne. Áno. Bol to návrh na vyslovenie nedôvery, bol zamietnutý a to je eh, pre nás eh, nehanebné. Áno, pán Juncker je na vine, pretože v čase, kedy bol e, premiérom, e, Luxemburg sa stalo daňovým e, rajom a on teda milióny eur odňal ľuďom vo svojej, v, vo svojej krajine, v, kraj, teda v krajinách, kde mnohé z týchto firiem fungovali Tí, ktorí e, e, tento návrh na vyslovenie nedôvery e, vytvorili, museli čeliť veľkému, veľkému tlaku. Ja si myslím, že oni práve sú dôveryhodní. Komisia by mala byť ochránkyňou zmluv a mala by príjmať sankcie pre krajiny, ktoré takýmto spôsobom postupovali. Ďakujem. Pán Iglesias. Gracias, señor presidente. Hoy... Ďakujem, pán predseda. Dnes sme tu nevideli nič dobrého, tu v poslaneckej snemovni. Videli sme, ako sa tu predstavilo uh, uznesenie na, na vyslovenie nedôvery komisii tých, ktorí tu obhajujú daňové raja, ktorí sú pro, uh, proti, ľudských, uh, proti ľudským právam. A videli sme ešte niečo smutnejšie. Videli sme španielských socialistov, ktorí mali možnosť podporiť tento návrh na vyslovenie nedôvery ktorý sme predložili, pretože bojujeme proti politike prísnych úspor a proti daňovým rajom. Dnes európsky socialisti znovu ukázali, že eh, inak konajú a inak eh, rozprávajú. Keď sa pozrieme na to, čo sa eh, dialo v tomto parlamente, videli sme, že socialisti sú za túto komisiu a to je naozaj hanba pre túto Európu. Ďakujem. A teraz má slovo kolega Durand. Ďakujem pekne, pán predseda. Euroskeptici a extrémna e, pravica, ktorí predložili návrh na nedôveru komisii, sledujú rovnakú logiku ako obvykle. Sú to tí, ktorí všeobecný záujem Európskej únie chcú zmeniť v prospech národných záujmov. Áno, Jean-Claude Juncker, rovnako ako iní sa zúčastnil škandálneho systému, kde priamo v Európskej únii existoval daňový raj, kde dochádzalo e, k nezdaňovaniu príjmov e, akcionárov a finančných inštitúcií. To samozrejme opravňuje e, politiku prísnych úspor a sociálne škrty, ale je potrebné určite odsúdiť zdvihnuté ruky nacionalizmu, a tento systém, ktorý bol eh, realizovaný v Luxembursku a inde, ktorý môže byť legálny v očiach eh, určitých ľudí, je systémom nelegálnym. My chceme viac Európy a menej nacionalizmu. Ďakujem kolega Duho, slovo má kolega Henen. Ďakujem. Ja som hlasoval proti vymenovaniu pána Junkera a hlasoval som proti jeho komisii Neobykle bolo iba, že e, som hlasoval voči nemu privátne. Keď e, diskutujem s ľuďmi, tak e, ľudia nie sú za neho. Je to naozaj taký tieň minulosti, ktorý hovorí o harmonizácii minimálnych príjmov a podobne. Napriek tomu má právo ako ktokoľvek iný na prezumciu neviny. Práve sa iba začalo vyšetrovanie, vyšetrovanie ešte sa neskončilo. Toto uznesenie je nesprávne načasované, nesprávne e, e, vytvorené, nemohol som ho podporiť, pretože zo všetkých e, e, dôvodov, z ktorých by som chcel, aby pán Juncker nebol predsedom e, komisie, e, to, že E, teda prišiel z daňového raja, to nie je ten dôvod pre mňa, prečo by som mohla hlasovať proti e, komisii. To, že sa jeho krajina rozhodla pre nižšie e, dane, nie je nič hrozné. Aj vo vašej krajine sa môžete rozhodnúť znížiť vaše dane. Ďakujem pekne, kolega. A teraz nasleduje kolega Mariáš. Vážený pán predseda, ako je všeobecne známe, ja som hlasoval proti pánovi Junckerovi, keď bol kandidátom na post predsedu Európskej komisie, pretože ako predseda Euroskupiny zodpovedá za memorandum a úsporné opatrenia v Grécku, ktoré tak poškodili občanov Grécka. Juncker Gate ho ukázal ešte v horšom svete, takže ja som hlasoval za tento návrh na hlasovanie o dôvere od členov strany 5 hviezd pána Zaniho. Návrh podpísal tiež, podpísala tiež extrémna pravica poslanci. My sme proti ním z politického hľadiska. By to nemalo byť, aby hlasovať proti, e, na znes- e, proti uzneseniu hlasovania o dôvere. My máme úplne iné politické názory od nich, ale dôležité je, že musíme, že pán Juncker musí byť odstránený z postu predsedu komisie. Ďakujem pekne, kolega Marias. Slovo dostáva pán Jar. Ďakujem veľmi pekne. Politika musí zohľadňovať realitu a keď, keď sa realita nepáči, tak politickými zákonmi ju treba zmeniť. No a čo sa momentálne deje v národných daňových politikách, to sa nám nepáči, na tom sa zhodneme, ale po druhé, samozrejme, treba harmonizovať daňovú politiku. No a preto ja chcem, aby Komisia veľmi rýchlo sa začala venovať tejto problematike a preto komisia musí byť eh, funkčná a ja som preto hlasoval proti eh, tomuto návrhu. Menia zaujíma, okrem toho inak, aj to, ako sa zachovajú členské štáty. Dúfam, že využijeme tú dynamiku v Európe, eh, harmonizácia daňových politík, tak aby členské štáty konečne prestali odporovať, aby my sme mohli harmonizovať politiku a komisia musí byť funkčná, začať s tým čo najrychlejšie a preto hlasovanie o dôvere nie je ani dobré. Je to len populistický krok. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Jar. A nasleduje kolegyňa von Storch. Ďakujem veľmi pekne. A ja som dnes hlasovala za návrh o hlasovaní dôvere a proti pánu Junckerovi a jeho komisii. Ja by som eh, bola za ďalšie nezávislé prešetrenie tých eh, výčitiek, avšak to nie je v záujme väčšiny eh, parlamentu, ktorý eh, nechce nezávislé vyšetrenia. Teraz, teraz sa hlasovalo na tom hlasovanie dôvere, áno alebo nie. Je to len vecná otázka, nie je to ideologicky podfarbené, je to len vecná otázka, či podporujeme túto komisiu alebo nie. No a my za AFD už dvakrát sme jasne sa vyjadrili proti tomu my sme nehlasovali za pána Junkera ako predsedu komisie a my sme nehlasovali za celú komisiu, no a preto je len dôsledné aj vecne v tejto otázke rozhodnúť sa ešte raz takisto a to hlasovať za hlasovanie o dôvere. E, je to bez ideologického podfarbenia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa von Štorch. A nasleduje kolega Pedicini. Ďakujem, pán predseda. Dnes som um, uh, hlasoval uh, za teda nedôveru komisii zo všetkých dôvodov, ktoré sú uh, v návrhu, ktoré som aj podpísal, popísané ale aj e, z dôvodu mojho, e, mojej právnej skúsenosti pôsobenia vo výbore pre životné prostredia, kde pôsobím ako e, koordinátor za skupinu EFDD. Diskutuje sa tam o všetkých politikách týkajúcich sa životného prostredia a potravinovej bezpečnosti. Nominovaní komisári E, tam jednoducho spolupracujú s tými, ktorí chcú e, e, naozaj z, z, posilniť ťažbu ropy a tým naozaj zhoršiť poškodzujúce emisie a zhoršovať životné prostredie. Nové kolegium, ktorému predseda Juncker, chce tiež zrušiť tých málo iniciatív, ako napríklad zrušenie plastových tašiek Ďakujem kolega Pedičíny a nasleduje kolega Golniš. Ďakujem pekne, predseda. Ja som eh, celkom prirazene hlasoval za vyslovene nedôvery, nie pretože by mi nebol nejak sympatický, ale práve pre tie chyby, ktoré sa stali. Ja rád upozorním na rétoriku pána Junkera, keď sa hovorilo o daňovom raji ktorý on v Luxembursku podporil, tak by som rád pripomenul, že v tej dobe bol ministrom financií, možno nebol osobne zodpovedný za ten škandál, ktorý sa tam stal, ale pán Juncker mne povedal, že v živote nebol zodpovedný za hospodárstvo, pritom bol minister. Takže ja som sa informoval a viem, že pán Juncker Bol 20 rokov ministrom zodpovedným za pracovné záležitosti a financie. Bol 18 rokov premiérom a čo sa týka jeho demisie, ku ktorej bol donútený v škandále, to vyvolalo nevyhnutnosť predčasných volieb. Ja sa teda domnievam, že by mal predložiť svoju demisiu. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Golniš. E, tým sme uzavreli vysvetlenie hlasovania k tomuto bodu a nasledujú vysvetlenia k hlasovania o kohezné politiky 2014-2020 a ako prvá dostane slovo kolegyňa Jill. Ďakujem pekne, predseda. Ja som hlasovala za tento návrh uznesenia, pretože meškanie v programoch pre koheznú politiku znamená, že v Anglicku e, programy možno nebudú tento rok schválené. Jeden z kľúčových dôvodov je, že vláda Veľkej Británie nedokáže e, poskytnúť nástroje na implementáciu fondov s e, implementačnými právomocami. To znamená, že riskuje alokáciu 990 miliónov eur do môjho volebného obvodu, čo by zaistilo rast zamestnanosť našich miest a obcí. E, zdá sa, že hlavnou prekážkou e, je zanedbávanie a odmietanie a delegovanie právomocí vlády vo Veľkej Británii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegyňa Jill. Kolegyňa, e, ste prvou rečničkou vo všetkých eh, bodoch nasledovných. No a slovo dostáva teraz kolega Zdechovský. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, ja som hlasoval za, pretože musíme zaistiť, aby bol schválený maximálny počet operačných programov a tým ich urychlená realizácia. Vzhľadom na meškanie, ktoré už Európska komisia má, si myslím, že je nutné umožniť eh, dodatočné čerpanie prostriedkov aj v roku 2015. Inak, pán predseda, e, by som vás chcel vám pochváliť, ako vedete túto schôdzu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Zdechovský. A nasleduje kolega Polčák. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som tiež hlasoval za tento návrh s tým, že považujem význam koheznej politiky za nespochybniteľný pre hospodársky rast Európskej únie a preto som sa rozhodol tento návrh podporiť a zároveň povedať, že to úzko predpojené s tým, tak ako, ako pán predseda Juncker podporuje hospodársky rast a aký balíček predstavil. Za obzvlášť dôležité považujem spoluprácu podpredsedničky Komisie pre rozpočet a ľudské zdroje a komisárky pre regionálny rozvoj. A už môj predrečník kolega Zdechovský upozornil na to meškanie pri realizácii politiky súdržnosti v roku 2014 až 2020 a ja sa obávam, aby napríklad otvorenie viacročného finančného rámca nepredstavovalo aj riziko pre príjemcov podpory z tejto politiky, pretože členské štáty môžu tiež otvoriť otázku výšky svojich záväzkov v novom období. A tomu by som sa chcel vyhnúť. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Polčák. A nasleduje kolega Pospíšil. Ďakujem pekne, predseda. Ja som tiež súhlasil s týmto návrhom uznesenia a tiež som ho pripodpísal. Podľa môjho návrhu je toto veľmi dôležité, pretože tiež už tu bolo povedané, že sa omeškávajú prípravy jednotlivých fondov v rámci politiky súdržnosti a to hlavne na rok 2014. Je jasné, že otázka koheznej politiky a otázka týchto fondov je mimoriadne dôležitá pre hospodársky menej silné štáty Európskej únie, Ide o významný investičný počin a významné verejné peniaze, ktoré podpomáhajú pri rozvoji infraštruktúry. Ja som z Českej republiky a môžem povedať, že od vstupu Českej republiky do Európskej únie sa, Česká, Če, sa Českej republike podarilo získať viac ako 333 miliard korún plus oproti peniazom, ktoré eh, do rozpočtu Európskej únie poskytla. Takže je jasné, že aj napriek problémom s čerpaním peniazy majú fondy pozitívny vplyv na štáty. A musíme pokračovať tak, aby v roku 2014 sa časť tých peňazí vyčerpala. Ďakujem pekne, kolega Pospíšil a nasleduje kolegyňa Kirton Darling. Ďakujem pekne. Ja som hlasovala za e, uznesenie o kohezných fondoch, pretože e, v mojom regióne profitujú, môj región profituje z európskeho financovania, ktorým sa financujú projekty v celom regióne. Tieto pro, pro, problémy vytvárajú pracovné miesta, zlepšujú eh, schopnosti, a eh, zabezpečujú rast hospodárstva. Súčasné problémy eh, Anglicku riskujú a spochňujú tieto alebo riskujú tieto fondy. A vláda to ohrozuje nie len, že jednostranne z, zrušila regionálne agentúry, ale neurobili dostatok na to, aby hospodárske partnerstva mali dostatok zdrojov zodpovednosti. Nož, náš, môj volebný obvod je úplne v centre a ja podporujem uznesenie, ktoré vyzýva komisiu a národné vlády, aby ukázali zodpovednosť pri riešení tejto situácie e, čo najrýchlejšie. 724 miliónov libier v nasledujúcich rokov e, znamená pre nás skutočne veľa. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegyňa. A nasleduje kolegyňa Berder. Ďakujem pekne. Ja som podporila návrh e, o meškaní e, kohezné politiky. Ja som chcel vyslať signál komisii a národným vládam, že musia konečne začať konať viac ako 400 miliónov eh, libier pre juhovýchod Anglicka eh, je ohrozených a operačné programy nebudú formálne prijaté na čas. Tieto lokálne projekty na vytváranie lokálnych pracovných miest, školenie mladých a vytváranie infraštruktúry eh, sú ohrozené. Komisia musí vyhnúť maximálne úsilie, aby tento proces urýchlila, aby tieto problémy mohli začať včas a procesy treba dodržiavať, ale rovnako sa v tom musí prejaviť istá flexibilita. Treba zaistiť, že implementácia môže začať, keď v princípe dodržia programy. No a takto lokálne a miestne samozprávy môžu implementovať e, projekty čo najskôr. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz ten slovo pán Henen. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Celý projekt kohezný musí byť označený ako najväčšie zlyhanie od samého začiatku v rámci Maastrichtskej zmluvy. Myšlienka to bola, že sa pozdvihnú chudobné regióny a kto dostal najviac? Grécko. Ako to je možné? Ako to dopadlo? Ak budete zdaňovať bohaté krajiny a dáte peniaze chudobným krajinám, tak budete mať menej bohatých krajín a viac chudobných. Celé štáty ako individuá jednoducho sú závislé od podpory sú závislí od, od takýchto podpor. Počuli sme to od kolegov, aké je dôležité dostávať peniaze pre projekty v Spojenom kráľovstve. Ale nielen my sme čistými prispievateľmi v Spojenom kráľovstve. Toto nie sú projekty, ktoré vytvárajú pracovné príležitosti. To sú projekty, ktoré podporujú iba myšlienku Európskej únie a nestimulujú hospodársky rast. Ak skutočne chcete pomôcť, mali by sme ísť Opačným smerom musíme podporovať diverzitu, pluralizmus a, mimo, a špecificky predovšetkým umožniť e, týmto krajinám, aby sa dostali na trh a podporili svoj trh takýmto spôsobom. Ďakujem pekne, pán Henen. A ešte dostane slovo pán Jar. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasoval za. Tri pripomienky. Prvá. Kohezná politika je dôležitá. Slúži k zlepšeniu situácie Musíme však dbať o to, aby sa peniaze dobre vynaložili a sú tu viaceré regióny, kde sa overila takáto politika. Nové spolkové krajiny v Nemecku, východonemecké krajiny rastú stále viac, e, stávajú sa bohatšími kraj a to závisí, a to je vlastne výsledok aj koheznej politiky. A po druhé, je dôležité, že každých 7 rokov tu máme stále tú istú hru, Hovorí sa, že to nefunguje a preto by sme mali možno mať určité konkrétne pravidla, aby tieto programy stále pokračovali a neby sme to takto museli opakovať. A po tretie, opakujem, aby členské štáty konečne za, zaplatili príspevky, ktoré ešte nezaplatili, aby sme mali dosť peňazí na koheznú politiku. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Jar. Tým sa končí vysvetľovanie hlasovania, pokiaľ ide o tému koheznej politiky 2014 až 2020. Teraz prejdeme k, k téme dohovor OSN o právach dieťaťa. Pani Jill, začínate? Ja z celého srdca podporujem tento návrh uznesenia, pretože súhlasím, že práva detí by mali byť epicentrom našej politiky sú tu prípady zneužívania detí, obchodovania s deťmi a počúvame o tom každý deň. A to poukazuje na to, že musíme urgentne konať opatreniami, aby sme chránili naše deti, všetky deti, akéhokoľvek sociálneho, etnického pôvodu sú, musia mať zabezpečené vzdelávanie a starostlivosť. A predovšetkým tu, ide tu aj o starostlivosť o deti migrantov. To treba zlepšiť to je najzraniteľnejšia skupina, ktorá trpí najviac tým, že sú tu nedobré zákony ohľadne migrácie a trpia v tejto situácii. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz zostane slovo pán kolega Karty. Ďakujem veľmi pekne. Ja podporujem uznesenie 25. výročia dohovor OSN o právach dieťaťa a vítam túto príležitosť, že môžeme práva mladých ľudí a detí dať na absolútnu prioritu našho programu v Európskej únie. Musíme naďalej pokračovať podpore práv detí na celom svete, aby sme zabezpečili, že všetky deti by mali mať detstvo bez vojny a bez hrôz, ktoré vojna prináša. Takisto treba sa znovu zacieliť a začať koncentrovať na potreby mladých ľudí a detí. Veľa z týchto ľudí zaplatilo veľa za e, tieto politiky úspory, ktoré sme tu mali nedávno. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán kolega. Teraz dostane slovo pán kolega Morgano. Ďakujem, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Európsky parlament dnes, pri 25. výročia dohovoru OSN o právach detí, ehm, zvoraznil ehm, potrebu chrániť deti a zabezpečiť, aby politiky EÚ ehm, zabezpečili ich ochranu. Nie je to rituál, e, je to niečo, čo naozaj pomôže zhodnotiť e, situáciu, v našom prípade zhodnotiť, e, koľko z toho dokumentu o právach detí sa zrealizovalo, s akými kvantitatívnymi a obzvlášť kvalitatívnymi výsledkami a osobitne ktoré z tých indikácií sa stali realitou, kde, akým spôsobom, ako e, silne sa to pretavilo do služieb, do legislatívy a podpory e, e, detí a ich rodín. Zostáva toho urobiť ešte veľa. Inak, keď hovoríme o právach detí, je rozprávať o budúcnosti a prítomnosti našej spoločnosti. <clears throat> Žiaľ, v texte uznesenia Rečník je prerušený predsedom. Ďakujem. Teraz e, nasleduje kolega Tenok. Vážený pán predseda, ja oslavujem 25. výročie dohovoru OSN o právach dieťaťa a ja som absolútne proti tým strašným vecám, veciam, ktoré sa dejú, podvyžívať deti, deti vojaci, nutené svadby a dokonca aj znetvorenie genitálií žien to sa dokonca deje aj v Londýne. A vidíme to, aká je situácia islamský štát, kde sa znevažuje dôstojnosť žien, ale sú tu určité aspekty tohto, tejto rezolúcie, ktorými nesúhlasím. OSN má hrať hlavnú úlohu a ja, otec, ja ako otec detí si myslím, že niektoré veci, ktoré sa týkajú E, genderové identity, tak to ma, to ma znepokojuje. Možno, že by mi to ako keby bralo moje rodičovské práva. Ďakujem pekne, pán kolega Tenok. A teraz zostane slovo pán kolega Jár. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasoval za a z výboru, petičného výboru, za petičný výbor by som chcel povedať následovne. Treba jasne povedať, že porušovanie práv dieťaťa je nielen problémom rozvojových krajín, ale že sa to deje aj v členských štátoch Európskej únie po druhé, v našom výbore máme stále problémy ohľadne práv detí v tom zmysle, že členské štáty vždy hovoria o svojej povinnosti, zodpovednosti a vlastne nedovolia si do toho zasahovať. To znamená, máme málo dialógu s inštitúciami Európskej únie zo strany členských štátov. A tretia vec, pre všetkým pri právach detí by sme mali sa snažiť o zavedenie rýchlejšieho postupu, pretože na jednej strane máme právo, aplikácia, dosažiteľnosť práve niečo druhé. Ak to trvá viac rokov v Európskej únie, pokým sa doriešia právne otázky, tak to nie je dobré pre prospech dieťaťa a práve v tomto ohľade by sme mali postúpiť ďalej. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. Teraz zostane slovo pán Kelly. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Myslím si, že by sme sa mali sústrediť na práva dieťaťa predovšetkým v tomto významnom roku 25, máme tu 25. výročie dohovoru OSN na práva dieťaťa a zaznamenal sa vo viacerých oblastiach pokrok, ale predsa len je tu ešte veľa práce, predovšetkým pokiaľ ide o vzdelávanie, pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť a rovnosť. Pretože vzdelávanie v tejto oblasti každé dieťa by malo mať prístup k adekvátnemu vzdelávaniu, čo vlastne umožní prístup na trh práce. Bez zdravia zasa nemôžete nikdy byť šťastní a pokiaľ ide o rovnosť, ešte stále nemáme rodovú rovnosť medzi chlapcami a dievčatami, tak ako na to poukázal aj pán Charles Tenok práve pred chvíľou. Takže pre nás veľmi dôležité v Európskej únii, aby sme sa venovali týmto oblastiam. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán kolega. Takže toľko vysvetlenie hlasovania, pokiaľ ide o 25. výročie dohovoru OSN o právach dieťaťa. Teraz prejdeme k vysvetleniu hlasovania, pokiaľ ide o návrhy týkajúce sa jednotného digitálneho trhu. Takže pani Gilly. Je najvyšší čas, aby komisia konečne podporila svoje sluby ohľadne jednotného digitálneho trhu. Potrebujeme konkrétne kroky ze strany. Chýba nám 260 miliard eur. Každý rok tento digitálny trh stále nemá dosť peňazí. To sú peniaze, ktoré by sme mohli využiť na obnovenie z hospodárskej krízy. Završenie jednotného digitálneho trhu by nám umožnilo aj ďalej posunúť Európsku úniu smerom k inovácii, vytváraniu pracovných príležitostí, konkurencieschopnosti a rastu. Nedá sa to dosiahnuť, ak komisia nezačne konkrétne kroky proti komercnej dominancii Google. Úspešný digitálny trh vychádza z konkurencie schopnosti, hospodárskej súťaže, kde všetci zúčastnení budú mať možnosť mať prospech na zisk a nie len jedna spoločnosť. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz zostane slovo pán kolega Buda. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, som hlasoval za. Toto uznesenie jednotný digitálny trh znamená, že uplatňujeme najnovšiu vlnu technologickej revolúcie, tej tzv. digitálnej revolúcie. Prepojenie trhov je predpokladom na fungovanie hospodárskej Európskej únie a možnosť umožniť technologickú zmenu. To je nevyhnutné na to, aby sme boli konkurencieschopní z celosvetového hľadiska. Digitálne hospodárstvo musí reagovať na zmeny v trhoch, musíme zlepšiť technologické schopnosti, kapacity vo viacerých oblastiach, by sme mali takýmto spôsobom vytvoriť pracovné príležitosti. Digitálny jednotný trh však musí bojovať s viacerými výzvami, pokiaľ ide o fragmentáciu európskych trhov. Diverzifikácia týchto trhov ešte stále je prekážkou pre niektoré členské štáty a tretie krajiny. Sú tu určité iniciatívy, ako napríklad Európsky portál verejného obstarávania, kde sa podporuje spolupráca cezhraničného charakteru. Elektronický obchod takisto vytvoril nové príležitosti pre európske firmy, ale boli tu problémy, pretože potrebitelia tomu nedôverovali. Musíme vytvoriť jednotný certifikačný systém pre podniky, pokiaľ ide nové obchody. Rečníka prerušili. Ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som hlasovala proti návrhu jednotného digitálneho trhu, pretože sa tu tvrdí, že sa tým posilňuje rast, ale podľa článku 3 z roku 2012, pokiaľ ide o jednotný vnútorný trh a pokiaľ ide o voľný pohyb osôb, e, by teraz chcela komisia teraz zabezpečiť aj voľný pohyb digitálneho charakteru a jednoducho zaostávame ešte stále porovnaní z USA. Na vidieku ľudia nemajú prístup k internetu. Musíme sa pozrieť na to, ako by sa to dalo zlepšiť. Zasa to by trojským koňom, kde sa vlastne chce takýmto spôsobom narušiť štátna zvrchovanosť členských štátov. Vraj tu ide o slobodu poskytovania digitálnych služieb, že by Európania mali všetci dostupný prístup k digitálnym službám, ale to musí vzísť z Európskej únie, aby sa nekonal nejaký dumping a aby nezískali také podniky ako Netflix e, absolútnu prevahu. Teraz zostane slovo pán Pospíšil. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja som hlasoval za tento návrh, aj som ho spolu podpísal. Pokiaľ ide o článok 10, posledná veta, k tomu sa chcem vyjadriť vyvolalo to mediálne reakcie a niektorí novinári to vnímali ako útok na konkrétnu firmu, teda na Google. V tom materiáli, ktorý bol schválený, žiadna firma nie je uvedená. Je tam iba uvedené, že Európsky parlament vyzýva komisiu, aby zvážila návrhy na oddelenia vyhľadávačov od ostatných komerčných služieb a to je jedno z množných riešení, aby sme dosiahli uvedené ciele. Ja to vnímam tak, že je tu snaha kde Európsky parlament poukazuje na určité monopoly, ktoré môžu vzniknúť pri kombinácii služieb, ktoré vyhľadávajú v kombinácii s ostatnými službami a že takéto monopoly idú na úkor práv spotrebiteľov. Je to v neprospech zákazníka a verejná moc, teda Európska komisia by sa tomu mala venovať. Je to iba jedno z riešení a dúfam, že to tak aj príjme. Ďakujem pekne, pán kolega. Teraz zostane slovo pán Jar. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja som takisto hlasoval za túto správu z troch dôvodov. Musíme dobehnúť ostatných aktérov. Moderná infraštruktúra 21. storočia si to vyžaduje. Máme spoločný jednotný vnútorný trh. Musíme digitálnu technológiu do toho začleniť, to znamená voľný pohyb osôb, ale aj zabrániť monopolizácii a práve sme zistili, práve pokiaľ ide po siete a telefóny, hospodárstvo nevyrieši všetko. To máme, musím sa poďakovať Európskej únie, že máme znížené roamingové poplatky a iné zvýhodnenia, ktoré si vlastne vymysleli prevádzkovateľia sieti pre telefóny. To je dobrý signál pre spotrebiteľ, že to znížilo a ako člen výboru pre polnospodárstvo. Som rád, že tu myslíme stále aj na vidiecký priestor, pretože práve vidiecký priestor musí dobehnúť ostatné regióny. Hospodársky rozvoj aj v tomto regióne si zaslúži väčšiu pozornosť. Ďakujem, kolega Jár. Nasleduje kolegyňa Nibler. Ďakujem, pán predseda. A ja som hlasovala za e, uznesenie vlastne digitálneho trhu a posilnenie Eh, sférových eh, podmienok pre konkurencieschopnosť v tejto oblasti. Chcel by som spomenúť eh, pár vecí. V minulosti tým komplikovaným miestom prístupe k internetu boli poskytovateľia služieb. To sa teraz presunulo smerom k veľkým poskytovateľom platformiem a myslím si, že je politicky dôležité sa teraz na nich preto sústrediť a pozorovať e, tam dianie. E, po druhé, potrebujeme širokú politickú a verejnú diskusiu, pokiaľ ide o e, nástroj unbundlingu. Tento zamietam, zachádza príliš ďaleko, ale otázka, ako sa tu musia vytvoriť spravodlivé podmienky, o tom treba diskutovať. A napokon nejde o to, aby sme jednotlivé koncerny pranierovali Myslím, že je spravodlivé ako poslanci, aby sme preskúmali, čo sa e, v digitálnom svete naozaj deje. Ďakujem kolegyni Niblerovej, nasleduje kolega Kelly. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, my všetci súhlasíme, že je veľmi dôležité implementovať e, jednotný digitálny trh do najväčšej možnej miery. To nám pomôže dostať sa z hospodárskej recesie a rásť v Európskej únii. Preto podporujem moju skupinu eh, v hlasovaní na túto tému až na eh, pozmeňovacie uznesenie, eh, pozmeňovací návrh 10, jedna časť kde sa hovorí o unbundlingu. Myslím, že je e, to trošku predčasné, aby sme o takomto niečom hovorili, ale e, musíme sa zaoberať tým, čo by sa mohlo e, stať. Myslíme si, že toto môže mať dopad značne na situáciu napríklad v mojej krajine, ale aj v iných krajinách. Tento pozmeňovací návrh bol prijatý. Ďakujem kolegovi Kelimu, toľko k výsledkom hlasovania na tému e, jednotného digitálneho trhu. A teraz prejdeme k vysvetľovaniu hlasovaniu týkajúceho sa e, návrhov uznesení k nedostatočnej výžive detí v rozvojových krajinách. Opäť má slovo kolegyňa Jill. Ďakujem, pán predseda. Je úplne neakceptovateľné, že viac než 80 e, miliónov detí sú E, nedostatočne vyživované a ich e, rast je tým obmedzený alebo trpia závažnou podvýživou. E, to by nás malo všetkých zobudiť a mali by sme posilniť koordináciu humanitárnej a rozvojovej pomoci, ale tiež by sme sa mali pozrieť na širší obraz a venovať sa pôvodu tejto neakceptovateľnej situácie utrpenia, ako napríklad klimatické zmeny, politické nestability. Toto dlžíme deťom e, v týchto krajinách aj nám samým. Treba, aby sme v tejto oblasti docílili e, konkrétny pokrok. Ďakujem kolegyni Jill. Kolega, kolegu Henen na to už nevidím, takže nasleduje kolega Morgano. Pán kolega Morgano, Minulý týždeň v Ríme sa konala medzinárodná eh, konferencia o výžive zo strany FAO. 850 miliónov eh, ľudí na svete eh, trpí chronickým hľadom, 160 miliónov detí niž, menších než 5 rokov majú obmedzený rast v dôsledku podvýživy. Mnoho detí ešte stále zomiera od hladu. Európska únia by mala posilniť svoje kroky na medzinárodnej úrovni, ešte viac zmobilizovať zdroje dlhodobé investície v spolupráce, spolupráci napríklad s, OS, s G8, G20, OSN, s mimovládnymi organizáciami a podobne. Takisto Eh, by sme mali žiadať od krajín na, eh, na Expo 2015, eh, aby prijali programy proti podvýžive a, a aby podporovali trvalo udržateľné poľnohospodárstvo. Ďakujem pekne, kolega Morgano, nasleduje kolega Kelly. Táto téma je e, trošku prepojená s predchádzajúcou e, témou o právach dieťaťa a príslušnom dohovore. E, tým základným právom je mať dostatok jedla a vhodného jedla. Toto sa však nedeje žiaľ v mnohých častiach sveta a možno dokonca ani v Európskej únii nie. Napriek tomu Európska únia slúži kritiku, pretože sme najväčším eh, darcom eh, humanitárnej pomoci vo svete, avšak zároveň vždy sa môžeme zlepšovať a eh, v našej správe sa spomínajú dôležité veci, ktoré treba zlepšovať. Mali by sme sa nimi zaoberať, aby sa situácia zlepšila, aby sme mohli pomôcť práve týmto krajinám v oblasti ako trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a všeobecné postupy, takže je to veľmi dobrý návrh uznesení a ja som ho veľmi rád podporil. Ďakujem, pán kolega Kelly. A teraz bodku za eh, tohto, týmto týždňom dá eh, pán Tarabela. Pán predseda, hlasoval som pre toto uznesenie o eh, podvyživé detí v rozvojových krajinách. Teší ma, že pozmeňovací návrh číslo 3 bol prijatý, pretože to vlastne nadvezuje na závery OSN, ktoré hovoria o poskytnutí potrebnej výživy aj v rámci zlepšovania poľnohospodárstva. Avšak, ako sa zdá, e, Európska ľudová strana bola proti tomu, pretože oni tvrdia, že chcú bojovať proti nelegalite, ale pritom sa nepripojili k tomuto návrhu tlieskajú výrokom OSN, ale potom ich nerealizujú vo svojom hlasovaní. A pritom je treba toto uznesenie podporiť. Ďakujem vám, pán Tarabela. Týmto sme e, ukončili vysvetlenie hlasovania k neskutočnej výšive detí v rozvojových krajinách. Pán kolega Kelly, technická poznámka. Ešte jedna poznámka, ktorú som chcel spomenúť počas hlasovania, ale nechcel som zdržiavať pani poslancov, ani e, teda vás e, som nechcel kompromitovať. E, pokiaľ je o ústne pozmaňovacie pozmeňovací návrh, myslím číslo 11, to bol, o ktorom sme diskutovali v súvislosti s hodnotením dopadov a posúdením vplyvu. Zastupca ALDE prostrel pozme, ústne pozmeňovací návrh. Myslím, že by bolo dobré, keby sa najprv predostreli ústne pozmeňujúce návrhy a až potom, aby sa hlasovalo teda o príslušnom návrhu. Ďakujem, chcel som eh, sa teda k tomuto vyjadriť. Ja mám tiež odpoveď k tomu. Povedal, takže eh, neuzavrel to kolega Karabela, ale kolega Kelly. Takže my sme menovite hlasovali e, o tomto návrhu e, číslo 11 a potom kolega, e, zabudol som jeho meno, urobil ústny pozmeňovací návrh k odseku 11 k originálnemu textu odseku 11, nie k návrhu, pozmeňovaciemu návrhu. To bolo na inom mieste v našom dokumente a tento ústny pozmeňovací návrh bol prijatý. Takže e, takto to bolo. Protokol tohto zasadnutia e, sa predloží e, parlamentu na začiatku budúceho zasadnutia. Dámy a páni, ďakujem vám všetkým, že ste zostali do konca 4 a 5. Ďakujem aj tlmočníkom.